kontakty s Čínou. Od skupiny GUNGL som dostal návrh, aby pani Anna Miranda Pása namiesto pána Ježiho Maštálku sa stala členkou výboru pre právne záležitosti a členku delegácie pre vzťahy z USA. Od ENF som dostal žiadosť menovať Žaka Kolombiera členom výboru pre polnohospodárstvo a členom a za člena